Áno, máte pravdu, takže prosím, zaujmite všetci svoje miesta, tak aby sme mohli začať. E, kto to vlastne vystúpil? Ja Varasten. Dobre, už vás vidím, kolegyňa, ďakujem za toto pripomenutie. Ďakujem pekne, takže táto schodza je otvorená, najskôr oznámenie. Luis Manies Diaz, generálny tajomník AD, All Social Democratic Party vo Venezuele, bol včera zavraždený počas eh, politického stretnutia v rámci eh, kampane vo Venezuele. Bolo to zasadnutie spoločne s ženou e, e, starostu Karakasu, ktorý je vo väzení. Pani Lilien Tinto. Takže toľko k situácii tam. Myslím, že na konferencii predsedov to prejde a teda to prešlo a predseda Šulc povedal, že naša delegácia má e, nárok tam byť aj v deň volieb. Nebude to tak formálne ako e, volební pozorovatelia, ale jednoducho tam byť prítomný, ak to <clears throat> bude možné. Takže to som chcel povedať v úvode v rámci oznamení predsedajúceho. Teraz skutočne k Venezuele. Mali sme prípravnú misiu od 4. do 7. novembra. Pán Samaco Garigo, pán Mauro tam boli. Takže by som im dal e, slovo, aby nás stručne poinformovali o misii, kto z vás to spraví? Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Predpokladám, že môj kolega Gabriel ma to ma doplní. Ako viete, Európsky parlament prijal uznesenie vo februári 2014, vo februári tohto roku, eh, kde E, sa povolila prieskumná misia Európskeho parlamentu zameraná na prieskum súčasnej politickej situácie vo Venezuele. Misia mala 12 členov z rozličných politických skupín a počas viacerých mesiacov spolu s predsedom Brokom sme sa snažili získať povolenie venezuelskej vlády na túto návštevu. Nebolo to možné, Napokon sme túto misiu zredukovali a e, ju tvorili traja členovia Európskeho parlamentu z troch skupín, pán Matus populárne, z ľudovej strany, pán Mauras Alde a ja za SAD. Pred návštevou sme sa pokúsili získať oficiálne povolenie od venezuelskej vlády, e, avšak vláda e, si neželá, aby sme prišli ako oficiálna návšteva. My sme sa však napriek tomu rozhodli tam odcestovať, lebo už prebiehala e, volebná kampaň a chceli sme si to pozrieť. To bol dôvod a teda vlastne aj na základe pokynov predsedu E, Broka sme vlastne v takejto malej zostave túto misiu uskutočnili. Aj keď sme nemali povolenie na túto návštevu, aj keď sme neboli dobre prijatí, pokiaľ ide o vyhlásenia venezuelskej vlády, ktoré odzneli pred našou návštevou, pri e, samotnej realizácii návštevy sme nemali žiadne problémy mohli sme sa pohybovať slobodne, bezpečne a mohli sme uskutočniť všetky predpokladané návštevy a stretnutia. Závery e, našej e, návštevy sú obsiahnuté v správe, ale stručne poprvé. Všetky organizácie, s ktorými sme sa stretli, a bolo ich veľmi veľa, bola to občianská spoločnosť, boli to e, politickí predstavitelia, ekonómovia, politológovia, predstavitelia opozičných strán, vatikánsky apoštolský nuncius, e, členovia e, vnútornej pozorovateľskej misie pri voľbách, mimovládne organizácie, e, ľudskoprávne organizácie, novinári, noviny. Skrátka, stretli sme sa so, s celým spektrom politickým aj občianským vo Venezuele, ale nepodarilo sa nám stretnúť so žiadnym oficiálnym politickým predstaviteľom, či už na úrovni Ministerstva zahraničných vecí, Národnej volebnej komisie alebo s rozličnými inými e, orgánmi venezuelskej vlády, ktorí nás neprijali. Takže nemáme tu hľadiska vlády, ale na základe svedectiev, ktoré sme získali, panuje tam jednomyselný e, názor na to, o čom teraz budem hovoriť. Aké sú závery? Venezuelský národ prechádza zložitým obdobím. Nezabúdajme, že je to krajina, kde je veľmi vysoká miera kriminality, 25 tisíc vražd za rok. E, trpí veľmi zložitou ekonomickou situáciou. E, inflácia dosahuje 200 E, výmenný kurz venezuelskej meny k doláru je oficiálny a neoficiálny, čo spôsobuje veľmi zlú situáciu občanov a sú skutočne veľké, e, veľké rady na lístky, na predmety prvej, e, prvej spotreby, najdôležitejšie dennej spotreby a v nemocniciach nie je dostatočná starostlivosť a tak ďalej Organizácie, s ktorými sme sa stretli, e, skutočne si želali nám e, svoje e, stanoviska tlmočiť. Oni nám to chceli hovoriť, ľudia chceli vysvetliť, čo sa tam deje, takže z tohto hľadiska bola naša návšteva veľmi užitočná. E, pokiaľ ide o demokraciu, tak určite si spomínate, že v prezidentských voľbách pred dvoma rokmi pán Maduro vyhral E, voľby veľmi malým rozdielom. Bol tam rozdiel asi 225 tisíc hlasov a od tejto chvíle začali prebiehať manifestácie, ktoré spôsobili násilie na uliciach, e, došlo k 43 mŕtvým medzi manifestantami a políciou, Mm, bola tam policajná represia. Mm, toto my nechceme posudzovať, ale od tohto okamihu došlo k vážnemu zhoršeniu celkovej situácie a to spôsobilo, že zvolen, viacerí zvolení e, predstavitelia nemohli nastúpiť na svoje miesta, či už starostovi a politickí lídry niektorých strán, boli zatknutí študentskí vodcovia, E, vláda pritvrdila voči opozícii a celá opozícia sa spojila za jedným demokratickým stolom. Bolo to 25 strán od extrémnej ľavice po extrémnu pravicu a nazvali sa demokratická opozícia proti venezuelskému režimu. A mám hovoriť rýchlejšie, dobre, hneď to skončím. E, moje závery sú nasledovné otvorené procesy, pokiaľ ide o e, súdne konania voči lídrom opozície, tam vlastne neboli garantované procesuálne práva e, právneho štátu. Po druhé, nie je možné potvrdiť, že súdna moc by bola nezávislá od vlády. Po tretie, myslím si, že volebný proces, ktorý sme sledovali pred voľbami 6. decembra, je naozaj deformovaný tým, čo nazývame disproporcia e, politických podmienok. Je tam koncentrácia politickej aj mediatickej moci u vlády a nie je tam prakticky e, vôľa ustúpiť, aj pokiaľ ide o volebný proces a naši pozorovatelia nebudú môcť e, signalizovať, že došlo k podvodom pri zratúvaní hlasov, lebo volebný systém je veľmi presný a technicky veľmi pokročilý. Náskôr znepokojuje povolebná situácia, pretože e, my vidíme, že e, vlastne na opozíciu sa veľmi útočí zo strany vlády a E, radnica Karakasu e, je opačnej politickej orientácie a teda život tam je veľmi zložitý. A takisto aj parlament, ak bude parlament v opozícii voči vláde, bude mať veľmi zložitú situáciu. No a my, my by sme mali byť prítomní e, pri tvorení venezuelského politického procesu a naše odporúčania, ktoré sme vypracovali, tak by vlastne na základe týchto odporúčaní sme mohli navštíviť krajinu nie ako oficiálni volební pozorovatelia, ale ako návšteva, dôležitá politická návšteva. Ak to nebude možné na budúci týždeň, tak určite treba túto návštevu zrealizovať neskôr, lebo čakajú na nás. Gracias, presidente. Muy rápidamente comparto todo lo que ha dicho mi... Ďakujem, pán predseda. Ja zdieľam všetko, čo povedal môj kolega, ale chcem dodať ešte niečo na začiatku ste, pán predseda, povedali, že bol e, pri politickom akte zavraždený politik. To nie je jediná vec, to je realita, bežná denná realita dnešnej Venezuely. E, v tejto krajiny vždy, keď sa hlasuje, tak je to antidemokratické, vždy. Nie je tam demokracia, nie je tam sloboda a je jasné, že v dnešnej Venezuele sú potierané slobody. Nie je tam žiadna sloboda, sloboda tlače, slobod, nie je tam sloboda volieb, lebo Národná volebná komisia sa vzdala svojej úlohy garantovať slobodné voľby. Nie je tam sloboda pre oso opozíciu, to sme videli dnes. Čiže my musíme vziať do úvahy, že e, guvernér Miranda bol prijatý výstrelmi na politickom mítingu a Takisto aj predstaviteľ spravodlivosti bol prijatý výstrelmi. Toto je dnešná realita vo Venezuele. Jednoducho opozícia sa potiera a e, zneškodňujú sa eventuálni vodcovia e, opozície. Taká je situácia v oblasti slobody vo Venezuele. E, ja súhlasím s predsedom, že treba robiť všetko preto, aby sme boli 6. decembra vo Venezuele a myslím si, že naozaj musí Európsky parlament vyslať tam delegáciu a mali by sme sa vyhnúť selektívnym pozvaniam, ktorých cieľom je legitimovať režim alebo ukázať milú tvár takého režimu, ktorý e, vlastne si taký nie je. E, v tejto situácii pred niekoľkými dňami sa vo Venezuele v, tej, v tomto parlamente sme odmietli, ka, odmietli Sacharovovú cenu predstaviteľovi Venezuely a vidíme, čo sa tam deje dnes. Pošľak. Ďakujem pekne. Chcel by som vám niečo navrhnúť a dovolíte. Nemôžeme teraz eh, diskutovať hodinu o Venezuele. A hlavným dôvodom nášho stretnutia je hlasovanie. Preto navrhujem, aby sme ešte dali slovo jednému kolegovi a potom sa budeme tejto téme opäť venovať, eh, ak ešte nám zvýši čas po hlasovaní pred 10 hodinou, kedy je naplánovaný koniec. Na hlasovanie totiž musíme mať dostatok času. Ešte dám slovo teda kolegovi eh, Kruzovi a potom opäť otvoríme zoznam rečníkov v prípade, že ešte budeme mať zvyšný čas pred 10 hodinou. Nech sa páči, pán kolega. <clears throat> Ja by som eh, chcel, aby sme dostali skutočne presné informácie. Pochádzam z E, zo žurnalistického sveta a tak informácie, ktoré sme tu dostali, tak e, mne, nebo, neboli tu tieto informácie potvrdené, že sa udiali počas volebného procesu. A tu nás sa robia závery a prijímajú chcú prijímať opatrenia na základe e, neoverených a nepotvrdených správ. My e, by sme mali mať stanovený náš program Bohužiaľ tie sme videli a musíme povedať, že e, trochu e, sme tu poľavili, pretože informácie, ktoré dostávame, sú, ča, sú jasne protirečivé. Poprvé, e, re, režim nechal našich poslancov slobodne sa pohybovať a pracovať. To je protirečenie a pokiaľ ide o jednomyselnosť, tak e, oni sa nestretli s predstaviteľmi vlády, stretli sa iba s jednou časťou. E, dramatická ekonomická situácia, dobre, ale e, ekonomické problémy panujú všade na svete, narastá chudoba samozrejme, e, pretože pre vlády, ktoré investovali do prírodných zdrojov, tak e, chceli e, po, po, pozdvihnúť chudobných, ale to nebolo v záujme. Ale teraz vlastne tá chudoba narastá, ale vláda sa to snaží riešiť E, e, Maduro vyhral rozdielom vyše 200 tisíc e, hlasov. To je úplne normálne, keď niekto vyhrá rozdielom 200 tisíc hlasov, to je úplne normálna situácia. A on, on vyhral rozdielom 700 tisíc hlasov. Hovoríte, že ten systém volebný nie je dôveryhodný, ale vždy sú tam, vždy sú tam isté pochybnosti. Kde, je, kde, je, kde sú tie e, pochybnosti o systéme? E, v domácnostiach, kriminalita, kriminalita, áno, Venezuela je údajne najnásilnejšia krajina na svete. Nie, nie, to je Honduras. Podľa e, e, VHO je najzlučenejšou krajinou Honduras a bol tam bol tam štátny prevrat a pán Felajo dal zavraždiť 60 novinárov. Dobre, pozrieme si Kolumbiu. Minulý rok sme dokázali, pretože ja som bol v delegácii, sme tam E, skonštatovali viac ako 200 porušení e, ľudských práv. Hovoríte o, o tlači a neslobode tlači. Žiadne údaje, veď e, tam funguje 111 televíznych staníc a 78 je štátnych, 22 privátnych. A zoberme si taký detail. Máme tam 18 najdôležitejších televíznych vysielaní Ehm, tie obsahy všetko. Hovoríte, že 80% kanálov je o opozičných. Neklamte, kolegovia, a predstavte tu údaje. Ja chcem pripomenúť, že pokiaľ ide o toho zavraždeného e, politika Diego de Lopa, on napadol kubanskú ambasádu a, e, a zatkol e, počas e, štátneho prevratu 2002 jedného ministra a dopustil sa nezákonných činov. Takže prosím vás, pozrite sa, koho zastávate. Človek, ktorý zorganizuje e, napadnutie jedného veľvyslanectva proti e, viedenským e, dohodám a uniesie ministra, tak tento človek by bol dnes vo vezení. A on potvrdil svoje záujmy organizovať E, e, štátne prevraty. Prosím vás, pán kolega, neprerušujte ma, ja hovorím, ja som vás nechal hovoriť. Ďakujem pekne. Ak ešte bude priestor, ak hlasovanie vybavíme rýchlo, budeme môcť ešte v diskusii pokračovať. Už som povedal, e, pán kolega, v prítomnosti vdovy politického väzňa nie je na mieste niektoré skutočnosti tu spomínať. Ja som nejako nespomenul, kto bol zroždený ani kto je zodpovedný za tieto činy. E, dúfam, že sa nebudete teraz utiekať k tomu, aby ste poukázali prstom na niekoho, kto je alebo nie je páchateľom. Vyšetrovanie ešte e, pokračuje. V každom prípade ja som nepovedal, že Venezuela je e, krajinou s najvyššou kriminalitou práve E, nie je na druhom mieste v množstve kriminality. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Jedna pripomienka. Nedávam slovo a ak budeme mať ešte čas, potom vám dám slovo na záver. Jedna faktická poznámka. Bitte machen Sie Mikrofon Merci. Danke. Nie, slovo nemáte, prosím, odnímte rečničke mikrofón. Dohodli sme sa, že teraz budeme hlasovať. A potom možno budeme ešte diskutovať. Wir kommen jetzt zur Abstimmung zum China-Bericht. Teraz teda budeme hlasovať o správe o vzťahu EU Čína. Návrh 324 eh, spravodajca stiahol. A ďalej skupina socialistov a demokratov. Mohli by ste prosiť na tých hlasnejších miestach tam vzadu byť trochu tichšie, vážené dámy. Láskavo sa utíšte. dass die SND-Fraktion vor Skupina socialistov a demokratov navrhla, aby kompromisný návrh 13 bol doplnený o ústny pozmeňovací návrh. Ide o pozmeňovací návrh, ktorý by mal zabraniť tomu, aby tu e, došlo k nejakým nedorozumeniam s výborom INTA. Teda chcem sa opýtať už teraz, či niekto má nejaké námietky k tomu, aby sme tento ústny pozmeňovací návrh doplnili ku kompromisnému návrhu 13. Ja by som to odporúčal a keďže nepotrebujeme e, žiadne spory, aby sme sa im vyhli, tak e, návrh tak doplníme, ak nebudú žiadne námietky, budeme teda o tomto návrhu hlasovať spolu s kompromisom 13. Takže začíname hlasovať. E, chce ešte spravodajca niečo povedať na úvod? Eh, Ďakujem pekne, ale veľmi stručne. Chcel by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu, aj za príjemnú atmosféru, v ktorej sa nám dobre pracovalo. Das ist doch schon mal ein guter Satz. To je pekné vyjadrenie. Takže začíname kompromisy návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej. Návrh 167 prijaté 177 za, proti zdržali sa prijaté 178 za, proti zdržali sa zamietnuté. Vyberiem si hlasovaciu kartičku. Ďalej 179 kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. Ďalej. Návrh 180. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 189 mm, za. Proti. Zdržali sa. Ešte raz, kto je za? 189. Návrh 189 poslankyne Pánovej. Vážený pán Gáler, je to uvedené v hlasovacom zozname EPP. Dobré ráno. To je za návrh 189, prosím? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 100. 191 za proti, zdržali sa zamietnuté. 193 za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Why does it not work? Hm? 29. Prijaté 29 za, 25 proti. Ďalej 194, kto je za? Proti? Zdržali sa? Budem hlasovať elektronicky. Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Zamietnuté 28 za 29 proti. 9, 195 kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 196 a 197, to je za. Proti, zdržali sa prijaté 198 za. Proti. Overíme si, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. 36 za, 27 proti prijaté. Kompromis 11, kto je za? proti, zdržali sa prijaté kompromis 12. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 13 s ústnym pozmiacím návrhom. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 14, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 sme práve odhlasovali. Ďalej nasleduje návrh 203. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 205 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 206 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 207 za, proti, zdržali sa prijaté. 199 bola prijatá. Dobre, takže 209, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 210 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to overiť? Dobre, nech sa páči. Tak nie, 211 za, 210 bola prijatá. 211, to je za. Proti. Prijaté. 212 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Konec hlasovania. 35 za 26 proti prijaté. 214 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 215 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 216 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si to. Dobre, 216 overujeme. Glaub, du Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 32 za, 37 proti, zamietnuté. Chcel by som upozorniť, že v ehm, skupine EPP dvaja hlasujú navyše. Nejako to teraz nezavážilo pri tomto výsledku. From the liberals are always too many. <laughs> Zo skupiny liberálov sú vždy dvaja navyše. Takže požiadam skupinu EPP, aby sa to nejako vyriešili, aby teda hlasovalo menej poslancov o dvoch. Teraz návrh 214, ak sa nemýlim. 217, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 219 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 220 za. Proti, zdržali sa prijaté. 229 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 231-32, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 233 za. Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 251 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, prijaté. Kompromis 20 za, Kto sa chce zdržať, prosím? Ďakujeme, pán Šolc. Toto zapíšeme do dejín. Kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dvesto šesťdesiat jeden za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 262 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 200 164 a 65, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 266 za. Proti? Zdržali sa. To bola nedostatočná účasť skupiny SAD a PP. 266 ešte raz, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 21, ak sa nemýlim. Ešte musíme hlasovať o návrhu 273. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Hovoríme si. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 35 za, 29 proti prijaté. Kompromis 21, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 275, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 278, 79 a 80, kto je Majú spoločného asistenta, zrejme kolegovia. Keď vidíte o rovnaké návrhy, kto je za tieto tri návrhy? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej je 285. Teza. Proti? Zdržali sa. Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 16 za, 47 proti. Zamietnuté. Kompromis 22 kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. E, návrh 290, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 294 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 295 za. 294 ešte. Dobre, koniec hlasovania. 40 hlasov za, 22 proti. 295 za, proti zdržali sa prijaté 300 za, proti zdržali sa prijaté 301 za, proti zdržali sa tiež to nebolo jasné. Ešte raz 301, kto je za? Proti? Overíme si, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 29 za, 35 proti. Dvaja sa zdržali. Zamietnuté. Ďalej, kompromis 23, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Mm, ďalej nasleduje návrh 303. Kto je za? 303. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 308. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 312, 313. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis 24, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 316, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 25, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 329, kto je za? Tristodvadsaťštvorka, e, tu spravodajca stiahol. Aj 322. Oba tieto návrhy boli stiahnuté. Týmto sa dostávame k návrhu 329. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 311, kto je za? Pardon, 331, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 26, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Týmto prechádzame k návrhu 336, kto je za? Proti? Opäť e, to nie je jasné. Ešte raz, kto je za návrh 336? Proti? To je zaujímavá koalícia, musím povedať. Ešte som to v takomto zložení nevidel. Overíme si to, aby sme o tom mali aj záznam. ging so von ganz rechts bis Leine. Z úplného práva až ku kolegovi Leinenovi koniec hlasovania. 36 hlasov za, 26 proti, návrh bol prijatý. Ďalej 337, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 27, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Návrh 344 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 345, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 327 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 347 kto je za? Proti? Zdržali sa? Povedal som to, je to zamietnuté. 346 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 348 za. Proti? Zdr- 348 za proti, zdržali sa zamietnuté. 340. Dobre, overíme si to konec hlasovania. Ešte raz. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 25 za, 35 proti, zamietnuté. Mm, týmto sa dostávame k návrhu 349 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. overíme. Dobre, nech sa páči. Konec hlasovania. 35 hlasov za, 22 proti, prijaté. Ďalej. 350, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 351 a 352, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 353 za, proti, zdržali sa, overíme si. Koniec hlasovania. 33 hlasov za, 31 proti. Prijaté. Nasleduje návrh 354 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 355 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 28, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 358 za, proti. Ešte raz, kto je za 358? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 360 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 364 za proti, zdržali sa. Overíme si to, ale myslím, že to bolo prijaté. Koniec hlasovania. 36 hlasov za, 29 proti, prijaté. 365 za, proti, zdržali sa, prijaté. 366 za, proti, zdržali sa prijaté 367 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 368 za, proti, zdržali sa zamietnuté 369 za, proti, zdržali sa zamietnuté 370 za, proti, zdržali sa prijaté. 371 za, proti, zdržali sa prijaté 372 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. Hlasovanie končím. 31 za, 30 proti, 6 sa zdržali schválené. Teraz 373, 374, 375, 376 a 377. Identické. Asi duch svetý nad eh, viacerými zároveň krúžil. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. Hlasovanie končím. 31 <clears throat> za, 34 proti. Čiže zamietnuté e, prosby nepomohli ani modlitby. 378 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. Hlasovanie končím. 12 za, 50 proti zamietnuté, 379 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 380, 381, 382, 383. Možno, že by to mohlo byť menej OKT, že majú rovnakého autora. Kto je za? Proti? kto sa zdržiava, overíme si to. Hlasovanie končím. 35 <clears throat> za, 23 proti, 7 sa zdržali, schválené. 387 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. 388 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 389 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 29 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 397 teraz za. Proti. Kto sa zdržiava? Zametnuté. 390, pardon, 399. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 403 za. Proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to. Hlasovanie končím. 36 za 25 proti, 6 sa zdržali schválené. Mm, došlo k chybe. Nehlasovali sme o 384 a 385. Prosím, vráťme sa k ním. 384 za. Proti. To sa zdržiava? Zamietnuté. 385 za. Proti. To sa zdržiava? Zamietnuté. 400 Takže pán Koffer chce, aby sme si elektronicky overili 385. -ku. Hlasovanie končím. Aj pre teba sa môže pomýliť. 404 teraz za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené, všetci hlasovali. 407 za. Proti, kto sa zdržiava schválené. 408 za. Proti, kto sa zdržiava schválené. 409 za. Proti, kto sa zdržiava schválené. 412 za. Proti, kto sa zdržiava schválené. 413 za proti, kto sa zdržíva schválené, 414 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 415 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 416 za, proti, kto sa zdržíva zamietnuté, 419 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. 33 za, 30 proti, traja sa zdržali schválené. 420 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 422 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 423 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 424 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 425 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. ...421 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. Hlasovanie končím. 26 za, 39 proti, 1 sa zdržal, zamietnuté. 417 za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava. Overíme si to. čiže odpada ten predchádzajúci bol prijatý 418 za proti overíme si to to, to bolo pôvodné hlasovanie no, od Leinena až po Schaffhausera Hlasovanie končím. U EPP opäť o jedného hlasujúceho naviac. Stále o jedného naviac. Pán Plenkovič, to je jasné. Schválené 33 za, 31 proti. Dvaja sa zdržali hlasovania. 426 za. Proti. Zamietnuté. 427 za. Proti. to sa zdržiava? To si overíme elektronicky. Hlasovanie končím. 42 za, 23 proti, schválené. 428 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 30 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 400 434 Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. tridsať tridsaťpäť, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 436 za Proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to. 436 Betíny elektronicky. Hlasovanie skoro ukončené. Ukončené. Zamietnuté. 40. Za. Takže 438. osem. za. osem za. Proti. Kto sa zdržíva? Zamietnuté. 440 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 441 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 442 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 449 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 453 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 454 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. za, 24 proti, schválené. 459 za, proti, kto sa zdržiava? Overíme si to. Hlasovanie končím. Dvadsaťsedem za, 26 e, proti, 12 sa zdržali schválené, 460 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 463 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 465 a 66 za, proti, kto sa zdržiava, to si overíme elektronicky. Hlasovanie končím. 35 za, 22 proti, schválené. Kompromis 31 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. 472 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. Kompromis 32 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. 479 za. Proti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 proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 56 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 57 a 58 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 59 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 60 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 61 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 62 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 63 za, Takže 64 za, Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 65 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Kompromis 7 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 68 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 69 za. Proti? kto sa zdržiava zamietnuté, 70 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 71 a 72 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 73 za, Ako EPP hlasuje? Teraz proti. Schválené. 74 za. Proti. To sa zdržiava. Overíme si to. Prosím, všetci sa zúčastňujte na hlasovaní. E, ak to neurobíte, tak to celé len predlžujeme, pretože to musíme elektronicky overovať. Ja nemôžem v tom mať jasno. Hlasovanie končím. 31 za 33 proti zamietnuté. 75 za proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 76 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. 77 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. Teraz nie, jas, nie sú jasné autorské práva, pretože je toto isté 78, 79, 80 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. 81 za. Proti. Tu sa zdržiava zamietnuté. 82 za. Proti. Schválené. 83 za. Proti. Tu sa zdržiava schválené. 84 za. Proti. Tu sa zdržiava schválené. 85 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Zamietnuté. <clears throat> Ale môžeme si to overiť. Končím hlasovanie. 25 za 36 proti zamietnuté. Pán Bytikofer dnes neuveriteľne zdržiava. 86 šolt za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 87 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 88 za, proti, kto sa zdržiava, to si overíme. Abgelehnt. 89 dafür. 89 za, proti, zamietnuté, 90 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 91 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 92 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 93 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 94 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. 95 za. Proti. Kto sa zdržiava. To si overíme. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 42 za, 25 proti, schválené 96 za. Proti. Ešte raz prosím, 96 za. Proti. To sa zdržiava? Zamietnuté. 97 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 98 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 99 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 100, 101, 102, 103. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to, aj keď je to podľa mňa schválené. 38, proti schválené. 106 za proti, to sa zdržiava. Zamietnuté 107 za proti, to sa zdržiava. Zamietnuté 108 za proti, to sa zdržiava. Schválené 109 za proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 110 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 111 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 112 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 113 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 114 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 115 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 116 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 117 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 118 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 119 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 120 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 121 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 122, 123 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 124 za proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 125 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 126 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 127 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 128, 129 spolu za, Proti? Kto sa vás Zamietnuté. 130 za. Proti? Kto sa vás Zamietnuté. 131 za. Proti? Kto sa vás Zamietnuté. 132 a 133 za. Proti? Kto sa zdržiava? To si overíme. Hlasovanie končím. 32 za, 34 proti, zamietnuté. 134 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 135 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 136 a nie, to odpadá, takže 137 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 138 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 139 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 140 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 141 a 142 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 143 za proti, kto sa zdržiava, schválené. 144 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 146 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 147 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, Schválené. 150 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 152 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 154 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 155 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 1 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 2, 3, 4 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 11 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 14 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 15 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, kompromis 3 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 21 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 22 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 23 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 24 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 25 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 26 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 27, 28 a 29 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 30 a 31 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 32 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 33, 34 a 35. Zaujímavé, zaujímavá konštelácia. Za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 3, 42 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 43 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Pán, pán Leinen? Ak by to malo byť korektné, 100, o 194 by sme mali hlasovať znova, a vtedy ste skonštatovali, že u EPP bolo o dvoch naviac, hlasujúcich naviac, mali by sme to teda zopakovať. E, kolega, vždy, keď sme skonštatovali o nejakých hlasujúcich naviac, tak sme to vždy e, opravili iba razne, ale vtedy bol rozdiel 6 e, hlasov, takže aj minus 2 by to boli stále 4 hlasy rozdiel, takže to bolo jasné. Pri 194 už nebolo o dvoch hlasujúcich naviac, ale vtedy ste to oznámili. Nie, my sme to oznámili v prípade, kedy bolo 34 hlasov za alebo proti a 36 za alebo proti, takže vtedy to bolo rozhodujúce, ale inak to bolo jednoznačné. Nebolo to až také jasné, teraz mi to už je jasné. Predseda, takže konečné hlasovanie elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. 52 za, 5 proti, 9 sa zdržali hlasovania. Je to teda schválené. Blahoželám spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom. Myslím, že bolo rozumné si nechať dosť času na hlasovanie. Už je teraz žiaľ 10 hodín, takže musíme opustiť túto zasadaciu miestnosť a už teda nemôžeme pokračovať v diskusii o Venezuele, ale spravíme tak na nadchádzajúcom zasadnutí najneskôr 7. decembra po voľbách vo Venezuele. Ďakujem pekne. Ja. Uh,